Nikdy však nedošlo k skutočným e, sankciám. Euro je položené na veľmi slabých základoch. E, európsky politici e, neurobili mnohé. Grécka kríza vznikla a nezasahuje to len Grékov, ale veľa iných. Je našou demokratickou povinnosťou všetky príčiny osvetliť, aby sme z toho vyvodili i poučenia Potrebujeme tu naozaj e, nie len e, uznesenie, ale skutočnú analýzu, kde všetko bude pomenované. Ako po druhé môžeme e, zabezpečiť, aby dojednania k rozpočtu a zadlženiam boli dodržené, keď sa pozrie, keď chceme posilniť princípy, musíme začať bojovať o princípov. Nemôžeme predsa budovať na E, slabých základoch. Preto musíme konsekventne a tvrdo uplatňovať pravidlá. Musíme sa snažiť nájsť systém, ktorý bude mať viac nezávislých kontrol a automatických sankcií. Ako môžeme základy tejto únie posilniť? To je otázka. E, som zvedavý na odpoveď Európskej komisie, Európskej rady. Okay. Um... Köszönöm szépen, szeretném megadni a szót e, Bart Burkhardt Ďakujem pekne. Teraz má slovo na dve minúty má slovo teraz pán Balc. Ďakujem pani predsedajúca. V roku 2011 pakt rastu a stability bol výrazne posilnený. Európsky parlament a Európska komisia spoločne dosiahli to, že členské krajiny e, nekonali samotne. Teraz, kde má komisia viac právomocí, musíme e, dbať na to, aby ich komisia i správne používala. Krízy nám ukazujú, že správne používania pravidel je dôležitý pre menovú a hospodárskú úniu. A musíme sa z toho poučiť. Komisia má vysokú zodpovednosť a táto zodpovednosť je to, čo chceme komisii dnes pripomenúť. Pravidlá rastu stability musia platiť pre všetky štáty, a to rovnako. Nemáme e, žiadne rozdiely, pokiaľ ide o čísla. Čísla sú čísla a zostanú číslami, aj keď ich dáme na hlavu. Neak- neakceptujeme to, že ekonomické analýzy by sa jednoducho inak interpretovali. Chceme zverejnenie hodnotenia a Chceme, aby jednoducho komisia a rada preskúmala situáciu v jednotlivých členských štátoch. Chceme nezávislého analytika, ktorý by jednoducho tieto záležitosti uh, riešil nezávislým spôsobom. To, zdôveru, to zdôrazňujem. Apelujeme preto na komisiu, aby uh, komisia jednoducho preskúmala rozpočet jednotlivých krajín. Ide tu o dôveryhodnosť rastu paktu pre rast a stabilitu a to je vlastne základ pre, pre budúcnosť našej menovej únie a hospodárskej únie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vážený pán poslanec, na záver by som chcel apelovať na kolegov, aby ste boli tichšie miestnosti, pretože o 8 chceme hlasovať a na to potrebujeme, aby sme tento bod dnes e, ešte rýchlo dokončili. Teraz zostane slovo pán Urtasun. Takže áno, moja skupina taktiež má obrovský záujem na tom, aby sa vysvetlilo, aké sú kritéria v rámci paktu stability. A je tu určitý problém, sú mnohé politické skupiny, ktoré si kladú túto otázku, pretože chcú, aby boli e, tie pravidla uplatňované prísnejšie. Avšak za mnohých okolností normy idú v kontraste s cieľmi a teda idú proti tým cieľom. Takže je treba sa zamyslieť nad tým, do akej miery E, je tam tá flexibilita e, vhodná alebo dostatočná v rámci paktu rastu a stability, pretože často sa táto flexibilita e, využívala len v situáciách, kedy napríklad ten členský štát neplnil pravidla, tak sa tam vzniklo právne vákuum a myslím si, že toto by sa snať mohlo vylepšiť prostredstvom toho oznámenia komisie o flexibilite. Ďalej, štandardy musia byť jasné je treba, aby komisia vysvetlila, ako uplatňuje kritéria. Takže máme konkrétne otázky, napríklad, aká metodika sa využíva pri e, vypracovávaní e, vašich e, analýz. To je dôležitá otázka a komisia, prosím, vysvetlite. Máte tam zostupné alebo zostupné kritéria pri hodnotení členských štátov. Po tretí, aká analýza slúžila ako základ pre odporúčania rady E, od vstupu do platnosti 6 e, balíčka. Takže prosím, vysvetlite. A posledná otázka. Keď e, komis- kedy komisia z- zverejní svoju analýzu uplatňovania pravidiel paktu rastu stability v súvislosti s dokumentom, ktorý ošetruje prístup k verejným dokumentom. Ďakujem. Thank you. Uh, next speaker is Mr. Zan. Ďakujem, pán Zanny. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Budem vychádzať z premisy a prednesiem analýzu. V decembri som všetkým kolegom zaslal sloh, kde univerzitný profesor, pán profesor Guarino, pokázal na viaceré príčiny a dôvody súčasnej krízy, a jeden z tých dôvodov je aj prijatie paktu stability, čo vlastne e, od štátov očakáva nerealizovateľné a to je dôvod. A jednoducho vidíme, že členské štáty strednodobo majú cieľ dosiahnuť taký rozpočet, e, ktorý by bol pozitívny, ktorý by mal pozitívnu rozpočtovú bilanciu. A je tu vlastne vylúčená možnosť dosiahnuť deficit a to je vlastne v súčasnosti jediné riešenie. Máme tu dvojbalíček a šesťbalíček a máme tu aj fiškálny balíček. Všetky tieto opatrenia vlastne e, neumožnený rozpočet, ale to je nedostatočné na to, aby sme zaznamenali nejaký rast a rozvoj. K tomu jednoducho ešte treba pripočítať aj to, s čím počítajú európske zmluvy. To je napríklad zdroj, <clears throat> zdroj e, možností, ktoré treba využiť. Musíme jednoducho počítať aj s tým, že štáty majú mať možnosť vytvárať dlhy. E, mňa by však zaujímalo, ako vníma túto situáciu členská e, komisia a ako sa k tomu chce postaviť. Chcel by som vedieť, ako tie pravidlá sú interpretované jednotlivých členských štátoch, či to jednoducho nie je iba zo strany, e, či to nie je iba podľa potrieb jednotlivých krajín, či sa tu neprižmúrili oči pri takých krajinách ako je Francúzsko a Nemecko. E, napríklad, e, čo by sa stalo, keby Nemecko zaznamenalo prekročilo tú hranicu, ktorá bola stanovená. To znamená, prikračuje sa k slabým inak ako k silným. Ďakujem pekne teraz pani Ferreira, máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, kolegovia kolegyne. Flexibilita, ktorú Európska komisia uplatňovala pri e, zavádzanie paktu rastu a stability nepredstavuje porovnanie s tým, o čom sú viacerí presvedčení, že to skutočne tak je, nepredstavuje teda nejakú zmenu tej hospodárskej správy. Práve naopak, táto flexibilita sa už dlho nachádza e, medzi pravidlami, avšak s tým rozdielom, že predchádzajúca komisia z ideologických dôvodov nechcela e, to nikdy uplatňovať. A preto európsky socialisti v plnej miere podporujú toto rozhodnutie komisie, ktoré umožňuje úpravu paktu podľa konkrétnych podmienok jednotlivých krajín. Dá sa tým vyhnúť nejakým procyklickým politikám, ktoré takisto prispeli k, ku kolapsu v Európe v posledných rokoch. Správa Bereš, ktorú sme práve prerokovali, o ktorej budeme čoskoro hlasovať, potvrdzuje túto väčšiu transparentnosť a jasnosť pri uplatňovaní súčasných pravidel, predovšetkým pokiaľ ide o objasnenie oblasti, ako je napríklad investičná doložka hodnotenie štruktúrálnych reforiem. V tomto kontexte s cieľom väčšej transparentnosti socialisti by boli radi, aby komisia mohla objasniť nasledovné body. To znamená, podľa akej metódy komisia hodnotí rozpočtovú pozíciu členských štátov, predovšetkým pokiaľ ide teda o ten outputový rozdiel, a rozpočtový štruktúrálny rozdiel a takisto odhadovaný potenciálny rast HDP. Ďalej, akú metódu používa Európska komisia pri výpočtoch nákladov a pridanej hodnoty štruktúrálnych reforiem a pokiaľ ide o uplatňovanie paktu stability, to je takisto téma, akým spôsobom vypočítava dopad svojich odporúčaní na proces konvergencie medzi členskými štátmi. Ďakujem veľmi pekne aj za odpovede. Teraz pani Matias na dve minúty. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Pakt rastu a stability, to znamená tento tzv. PEK je absolútne zdrvujúci pre hospodárstvo Európy a občanov. Bolo to nanútené takým nekalým spôsobom, netransparentným spôsobom a keď tento pakt potom bol uplatnený, tak sme zaznamenali, že zadlženie sa ešte zhoršilo, také bolo všeobecné pravidlo. Má teda Európska komisia nejaké ponaučenie z tejto situácie? Alebo opäť znovu jednoducho si vymyslí nejaký protiargument, keď hoci sú tu jasné skutočnosti. Je komisia ochotná zmeniť zameranie a prijať uh, argument, že úspory jednoducho už nefungujú. Že tu nebudú nejaké výhovorky uplatňovať, že sa poukáže na to, že napríklad v prípade Vírska tam išlo o súkromné zadlženie, ktoré bolo na príčine e, všetkých problémov a napriek tomu sa to riešilo takým spôsobom, akým sa to riešilo. A pokiaľ ide o sledovanie a plnenie noriem, tak tu som úplne prekvapený, ako Európska komisia dohľada na plnenie pravidel, hlavne pokým ide o nadmerné prebytky. Tu je komisia benevolentná, ale v iných prípadoch jednoducho je zasa tristná. Ako keby používala komisia dvojaký meter. Zatvára oči pred bohatými štátmi, ktorí majú nejaké problémy a zasa je veľmi prísna, pokiaľ ide o chudobné krajiny. Používajú za to sankcie, ktoré sú nepriateľné a zuje tým vlastne to, že krajiny, ktoré majú prebytky a ktoré porušujú tento pakt, nikdy nepríjmajú sankcie a tie chudobné krajiny zase sú sankcionované. Takže by som chcel vedieť, že či komisia je ochotná zvážiť, tak ako každý rozumný človek, že investície ako také nemôžeme vnímať ako výdavky. Musí tu dôjsť k zmene. Rečnička bola prerušená. Ďakujem pekne teraz Silvi Gulár. Ďakujem pani predsedajúca. Ďakujem vážený pán komisár, že tu ste s nami. E, táto delikátna otázka výkladu paktu stability a rastu. Nuž tak sú to zložité e, texty, pán komisár. Bohužiaľ neviem vám to povedať vo finštine. Otázka, ktorá sa skrýva. Ďakujem, pán komisár. Teší ma, že počúvate. Jeden z dôvodov, prečo sme položili túto otázku, je ten, že v predošlej komisii sme mali veľký zápas s pánom komisárom Rénom, aby sme zabezpečili, že sa vyvážene bude vykladať a používať pakt stability a že pravidlá budú rovnaké pre všetkých. Nemyslíte si, že keďže komisia eh, keď, eh, eh, akceptuje, že reformy sa pri, avizujú, ale neuplatňujú, že sa tým vlastne porušuje rovnocenný prístup k Ukrajinám? Ďakujem. Thank you. And next speaker is, uh... Ďakujem. Ďalším rečníkom je Kalinia Lukaševica. Nech sa páči, v mene rady. Máte 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, vážení poslanci. Chcela by som sa poďakovať za to, že ste ma prizvali, aby som hovorila o tejto dôležitej téme, to znamená o transparentnosti, pokiaľ ide o aplikáciu stabilitu, paktu stability a rastu. Tento balíček je veľmi dôležité pre fungovanie Európskej únie, pretože sa tým vytvára systém pravidiel, ktoré vytvárajú stabilnú rozpočtovú politiku a finančnú udržateľnosť v kontexte celej Európskej únie. Keď sa vyhodnocuje rozpočet členských štátov, tak tieto pravidlá prenechávajú dostatočný priestor na určitú flexibilitu a umožňujú to, že sa zoberie do úvahy aj jednoduchá osobitosť jednotlivých krajín. A preto je veľmi dôležité, aby sme mali robustnú, nezávislú možnosť vyhodnotiť hospodárskú situáciu v členských krajinách. Tieto aspekty boli zdôraznené a spomenuté aj počas predchádzajúcich rozpráv a diskusí ohľadne správy napríklad páni Berešovej, pokiaľ ide o hospodárske riadenie. Tu by som chcela zdôrazniť e, dôležité zlepšenie, ktoré bolo nedávno zavedené v rámci koordinácie politickej politiky. A chcela by som povedať, že nová inštitucionálna architektúra posilňuje úlohu komisie a tieto nové pravidlá rovnako znamenajú aj väčšiu zodpovednosť a transparentnosť v rámci tých procesov členských štátov. Všetky dokumenty týkajúce tohto procesu sú k dispozícii na našej webovej stránke, to znamená online. Rada v rámci diskusí vychádza z nezávislých analýz Európskej komisie, ktoré sú k dispozícii v pracovných dokumentoch a predpokladoch e, zo strany komisijných služieb. Takisto vychádzame z informácií z členských krajín, predovšetkým pokiaľ ide o nové opatrenia, ktoré členské štáty e, si zvolia, že ich uplatnia. Potom hovoríme takisto o stanoviskách členských krajín a dospejeme spoločne k dohode ohľadne potrebných výsledkov na to, aby sme zabezpečili stabilnú a udržateľnú fiskálnu, fiskálnu situáciu. Tento istý prístup sa využíva napríklad aj pokiaľ ide o rozpočtový deficit, nadmerný, ako to bolo napríklad v prípade Francúzska, tie tri priority európskeho semestra teda sú zjednodušenie investícií, implementácia štrukturálnych reforiem, ako aj po tretie zodpovedná fiskálna politika. To znamená, inými slovami povedané, toto je iba jeden z tých prvkov, ktorý je potrebný Štrukturálne reformy a investície sú veľmi dôležité a sú takisto zdôraznené aj v správe ohľadne potrebnej flexibility, pokiaľ ide o implementáciu SGP. musíme využívať flexibilitu, ktorá je ukotvená v pravidlách a budeme pokračovať v našej práci na to, aby sme jednoducho e, lepšie pochopili ten princíp flexibility. A nakoniec pár slov, pokiaľ ide o SGP vo všeobecnosti. Pokiaľ ide o tento pakt rastu a stability. V oktobri 24. E, roku 2014 Európsky summit pripravil prehľad ďalších krokov na završenie hospodárskej menovej únie. A správa piatich predsedov poskytuje odporúčania tak z krátkodobého hľadiska, pokiaľ je posunie menovej únie, ako aj pokiaľ ide o riešenia z dlhodobého hľadiska. Európska rada zajtra bude mať prvú výmenu názorov ohľadne správy piatich predsedov a rada je pripravená konštruktívnym spôsobom pracovať na úrovni všetkých formátov. Ako som už spomenula v rámci diskusí, pokiaľ ide o prípravu Európskej rady, je veľmi dôležité, aby sme urobili, čo sa dá, na to, aby sme zabezpečili konvergenciu, pretože súčasné rozdiely v rámci členských štátov v eurozóne môžu podkopovať budúcnosť Európskej únie. Sme pripravení spolupracovať, pokiaľ ide o implementáciu návrhov v správe piatich predsedov. Vážení poslanci, poslankyne, som presvedčená, že sa nám podarí nájsť spoločnú víziu budúcnosti Európskej menovej únie a že sa nám podarí to aj implementovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Vážené dámy a páni, chcela by som vás požiadať, aby ste v miestnosti dodržiavali ticho a teraz dostane slovo pán komisár, nech sa páči. Pani predsednička, vážení poslanci, takže boli vyjadrené eh, vyjadreň, eh, obavy parlamentu e, v súvislosti s teda implementáciou e, pravidel. Určité aspekty môžeme vylepšiť, ale chcem vám teda popísať situáciu. Budem hovoriť o transparentnosti a potom prejdem k tým ďalším častiam. Ako viete, tak čo sa týka rozpočtového dohľadu, tak e, sa komisia pracuje na základe svojich hospodárskych predpovedí. Komisia e, vypracováva a zverejňuje pravidelné analýzy situácie. Okrem toho komisia raz za rok vypracováva špecifické správy pre každú krajinu a tam je vždy komplexná analýza hospodárskej situácie. Teraz sú tam napríklad e, aj postupy Eh, makroekonomické bilancie, eh, pokiaľ je to teda eh, potrebné. No a čo sa týka fiskálneho dohľadu, hodnotenia komisie idú ruka v ruke s detailnou technickou analýzou, ktorú pripravujú naše oddelenia a ktoré sú taktiež zverejnené. Všetky príslušné dokumenty sú dostupné verejnosti na webovej stránke komisie. A všetky prvky ktoré sú potrebné pre komisijné analýzy a výpočty, sú dostupné verejnosti. Určite môžeme e, zlepšiť a zjednodušiť prístup k týmto informáciám a ďakujem vám za to, že ste nás na, to, na toto upozornili. No a v tejto súvislosti vám teraz rád oznamujem, že plánujeme novú verziu e, dokumentu personálu komisie ohľadom paktu rastu a stability, tzv. Vadamekum. No a v tomto dokumente ešte lepšie objasníme metodiku, ktorú využívame pri hodnotení toho, či e, členský štát e, zaviedol e, opatrenia, ktoré od neho vyžadovala rada v súvislosti s deficitom. Toto, táto metodika a tento proces vždy musí byť odsúhlasený v rámci kolegia. Sú tam teda metodiky, detailné informácie ohľadom postupov a vždy to všetko môžete nájsť v príslušných dokumentoch. Všetko je to dostupné na webovej stránke komisie. Avšak vieme, že je potreba tam do toho vniesť ešte väčšiu e, jednoznačnosť a určite budeme príslušným spôsobom konať. Keď sa pozrieme na to, ako sa rozhoduje komisia na rozhodnutia a e, teda rozsudky kolegia tie sa zakladajú na nezávislých analýzach príslušných faktov a uplatniteľných pravidiel. V tejto súvislosti komisia nemôže zmeniť to 3% pravidlo pre deficit a 60% pravidlo e, pre e, e, deficit, ktoré teda tieto pravidlá sú pevne stanovené. A čo sa týka flexibility, tak to, je len dodatoč, to sú dodatočné e, pravidlá súvisiace teda s paktom rastu a stability. No a keďže situácia je veľmi komplexná a musí vždy prebehnúť hospodárska e, analýza, tak e, pakt rastu a stability v podstate necháva veľký priestor na výklad Rade a komisie, ale my chceme E, transparentnosť a predvydateľnosť a komisia preto musí poskytovať dodatočné výklady pastu, paktu rastia, rastu a stability. A pravidlá pre e, riadne, stabilné verejné infa, in, financie. Toto všetko je potrebné pre existenciu hospodárskej menovej únie a taktiež pre udržateľný rast. A teraz sú dôležitejšie ako v minulosti, pretože sa chceme vyhnúť chyb, ďalším chybám, ktoré sme urobili v minulosti. Takže sme urychali naše postupy. Komisia je v dial- je, je, vedie dialog s ostatnými inštitúciami o, tak, o revízii tzv. dvojbalička, šesťbalička vrátane diskutujeme teda aj s predsedom Európskeho parlamentu o budúcnosti hospodárskej a menovej únie. Na záver chcem povedať, že komisia skutočne je pripravená zlepšiť dohľadový rámec a mm, chceme e, na tom spolupracovať so všetkými ostatnými stranami. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz e, prebehne rozpráva predstaviteľov frakcií. Poprosím vás ešte raz, kolegovia, aby ste boli <clears throat> disciplinovaní a chcem vás informovať i o tom, že nemožno v tejto fáze už používať uh, e, modrej kartičky a vy, r, e, nebude ani uh, postup KDI. Pán Rozaty. Ďakujem, vážený pán komisár. Pakt rastu a stability je dôležitým nástromom na fiskálnu disciplínu v členských krajinách. Avšak táto celá dnešná diskusia nám ukazuje, že ani členské krajiny, ani čl, e, členovia tohto parlamentu e, nie sú veľmi verní vo vý, e, v aplikácii. Teší ma, že pán Katajnen nám slúbuje zlepšiť transparentnosť a efektívnosť paktu rastu a stability Jeden z, zo spôsobov zlepšenia situácie by bolo možno posúdenie pridania k existujúcim opatreniam fiskálnej disciplíny, teda samozrejme deficitu, e, i ďalšie opatrenia, napríklad pomer e, zadlženia k HDP. Či už to bude kľúčový deficit alebo štrukturálny deficit, tento, tieto ukazovatele majú veľké slabiny. Jedna, jeden zo slabín je tá, že tu máme krátkodobý pohľad na rozpočtovú situáciu a nie je to vlastne dobré opatrenie trvalo udržateľnej e, situácie fiskálnej politiky. Ďalej tento e, deficit je veľmi závislý od cyklických faktorov a ad hoc opatrení a tiež e, diskrečnú politiku opatrení jednotlivých e, národných vlád na druhej strane avšak e, tento deficit je e, nie celkom dobre sledovateľný a závisí aj od e, potenciálneho outputu a to je naozaj koncept, ktorý sa ťažko meria a ťažko prezentuje presvedčivým spôsobom. Takže jedna z možností zlepšenia situácie by bola posunúť sa k tomuto pomeru dlhu k HDP. Toto by bolo trvalo udržateľnejšie. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Luke. A to na minútu. Dámy a páni, tak trochu ma prekvapuje, že rečnícke príspevky predošlých rečníkov, keď som si ich vypočul, pretože sa mi zdá, že z nich vyznieva, že existujú objektívne metódy ako keby e, hospodárska e, analýza bola jasne merateľná, ale e, nie je tomu tak. Hovorím tu ako profesor ekonomiky. Vždy existujú mnohé variabilné, manevrovateľné priestory, čísla, kalibrácie, kde sa dajú veci posúvať, veľmi rôzne metodiky, ktoré nie a priori sú správne či nesprávne treba vychádzať, že treba tu mať transparentnosť, ale to je nesprávny prístup. Aplikácia paktu rastu a stability bude vždy netransparentná. To si treba uvedomiť. Pakt rastu a stability v momentálnej forme je per se e, netransparentný a e, postup by mal byť ten vrátiť sa k jeho základným e, elementom, elementom Maastrichtskej dohody. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Brio e, na minutu. Ďakujem, dámy a páni. Pakt a rastu a stability je veľkým zlyhaním. Mal by sa premenovať na pakt nestability a nerastu pretože je viedol e, k politike úspor, kde sa zhoršil stav členských krajín e, zničenie rastu, pretože e, sa tu zabránilo nakopnutiu ekonomických e, e, aktivít. A preto je tu odporúčanie k tej transparentnosti paktu stability, ale tie odporúčania nesmenia vôbec nič. Príklad Grécka nám to ukázal. Je to blúdny kruh, kde sú dva, dva chybné postuláty prvom rade, že rast eh, by závisel exkluzívne len od politiky úspor. Po druhé potom veriť, že táto politika by sa dala aplikovať e, e, nerozlučným a rovnakým spôsobom v 28 krajinách. A potom pokiaľ ide o monetárne a rozpočtové problémy, vyhovovalo by to, dalo by to určitú suverenitu a nový dých členským krajinám, aby sme mali vieryhodný scenár východu z krízy. To všetko by principiálne záviselo z praktických zmien eh, rozpočtovej oblasti. Rečník je bohužiaľ vypnutý. Ďalším rečníkom je pán Marias. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. ECOFIN uplatňuje e, tento balíček dvojakým metrom. Pokiaľ ide o Nemecko a Francúzsko, tak tam sa prižmúria oči môžu sa porušovať aj pravidla, ale pokiaľ ide o malé krajiny, ako napríklad Grécko, tak tam sa uplatňujú ťažké mm, pravidlá, musí sa prispôsobiť rozpočet a to ochudobňuje tieto krajiny. 5 rokov vlastne ako e, trojka kontroluje Grécko a to veľmi prísne a to je jednoducho už neudržateľná táto situácia a pak stability je jednoducho nedemokratickým nástrojom a je to vlastne treba zabezpečiť patričnú kontrolu demokratického stavu v jednotlivých krajinách. Ďalej je e, dôsledný dohľad. Musia do toho byť zahrnuté aj e, vo, vyplatenia vojnových e, škôd a tiež vojnového dlhu vo výške 162 miliard eur plus úroky, pretože Grécko je um, poskytovateľom úveru a Nemecko je dlžníkom. Ďalej pán Buonano. Sí. Ďakujem, pani predsedajúca. Zdá sa mi, že som skôr v bare a nie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Len som chcel povedať, že napriek tomuto neustálemu pokrikovaniu by som rád povedal e, pánovi komisárovi, keby takto fungoval v súkromnej firme, tak by už bol dávno prepustený, tak ako alebo Juncker, alebo Mogherini či iní. USA rozvinuli vlastné hospodárstvo a snažili sa aplikovať menej pravidela viacej možnosti fungovania. EÚ naopak aj môj 12-ročný chlapec chápe, že by sme mali skôr postupovať ako Američania, nie tak ako my teraz. A pozrime sa, aká je situácia firiem. Jediný pak stability, ktorý by mala robiť Európa, je pre tých ilegálnych tých 3, 3, 3% pre ilegálnych uh, imigrantov, tak to by sme vyriešili problém, pretože Európa nech, nevie vyriešiť vôbec nič. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán komisár. Nech sa páči. In two minutes. Pani predsedajúca, ďakujem za túto veľmi živú diskusiu. Vypočuli sme si všetky rôzne stanoviská od pani poslankyne, ktorá sa vyjadrila, že by nemali v ekonomike platiť žiadne pravidlá, potom niekto iný povedal, že naše pravidlá boli príliš voľné, že by sme mali posilniť. Že by mali byť o niečo prísnejšie. Ale témou dnešného dňa bola transparentnosť uplatňovania paktu stability a rastu. Je to veľmi významná téma, pretože transparentnosť respektíve mnohí tvrdia, že pravidla neboli dostatočne transparentné a vyvolalo to množstvo otázok, či je výklad týchto pravidel správny. Niektorí tvrdia, že výklad komisie bol príliš e, voľný, že by sme mali byť prísnejší. Niektorí naopak tvrdili, že sme mali byť benevolentnejší, že sme boli príliš prísni. Preto Musíme dbať e, o transparentnosť. Všetci si musia uvedomiť, e, že musia pochopiť, čo presne znamenajú pravidlá. Ak tu totiž bude nejasnosť v tom, čo presne tieto pravidlá znamenajú, tak e, tieto pravidlá budú čeliť kritike z rôznych smerov. Ešte, že teraz, keď sa sústreďujeme na správu piatich predsedov, môžeme tiež vyhodnotiť, ako ďalej rozvíjať naše pravidlá Ja osobne by som povedal, že by sme sa mali najmä sústraďovať na implementáciu našich pravidel. Ako som už povedal, komisia si vyložila súčasné pravidlá Paktu stability a rastu veľmi flexibilne, ale predsa len sa dá jasne povedať, že sme ostali v rámcoch Paktu stability a rastu. Jedna z tém, ktorým sme nevenovali až takú pozornosť v minulosti, sú štrukturálne stránky našej ekonomiky. Nede tu len o deficit alebo mieru a výšku dlhu. Ide tu tiež e, o silu, respektíve slabosti našej štruktúry. Mm, chcel by som sa teda e, o mnoho viac zamerať e, na štruktúrálnu stránku našej ekonomiky, pretože keď sa pozeráme na krajiny, ktoré sú v ťažkostiach, ich problémy boli skôr štrukturálnej povahy, nie cyklické. A preto pak teraz rastu by sa mal vnímať ako entita, nie len ako rámec pravidel, ktoré skúmajú to, či deficit je o 0,2 vyšší alebo nižší. Malo by sa to sústredovať e, o mnoho viac aj na štrukturálnu stránku našej ekonomiky. Teda e, pani predsednička, chcem sa poďakovať e, za veľmi živú a kvalitnú diskusiu. Myslím, že to nebude posledný krát čo sa rozprávame o pakte stability rastu. A tak je to správne, musíme totiž ďalej rozvíjať eh, integráciu a tiež eh, musíme pracovať na fiskálnom eh, a stabilnom raste. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pani Kalnina Lukaševica. Na dve minúty, prosím, mene predsedníctva. Dve minúty, prosím. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, chcem sa poďakovať srdečne za túto rozpravu. Jednak dokázala, aké je dôležité je dosiahnuť, aby fiskálna e, situácia v celej EÚ bola e, stabilná ďalej, čo sa týka udržateľnosti a zamestnanosti v EÚ aj to si vyžaduje podporu po dlhoročnej stagnácii. Teraz e, nastolujeme v Európe rast, e, to sa môže podariť e, súčasným predsadzovaním všetkých priorít, zodpovedným prístupom k rozpočtu, štruktúrnej reformami a podporu stability. Ja by som nepovedala, že pak stability rastu nebol úspechom ani správa piatich predsedov ma neotvrdzuje v tom, že by um, neboli pravidla eh, rozpočtovej držateľnosti eh, dôležité. Pak stability rastu eh, tiež zohráva významnú úlohu v celom procese rozvoja ekonomiky. Čo sa týka znižovania finančného rizika členských štátov, na to budú potrebné viaceré podmienky. Jednak hospodárska konvergencia, ďalej po druhé integrácia finančných trhov, ďalej po tretie je potrebné dbať na fiskálne ustanovenia. Zároveň je dôležité, aby členské štáty boli pripravené riadiť eh, a uberať sa cestou integrácie. Ďalej chcem zdôrazniť, že je nevyhnutné prevziať politickú zodpovednosť a legitímnosť a posilniť ich. A na to, aby sa toto dosiahlo, potrebujeme väčšie zapojenie parlamentov členských štátov, Európskeho parlamentu a sociálnych partnerov. To znamená, že všetci spoločne máme pred sebou veľa práce. Vážení poslanci, nárove, na záver tejto rozpravy, ktorá naozaj bola úplne poslednou rozpravou v priebehu lotyšského predsedníctva tu v Európskom parlamente, sa chcem poďakovať za našu plodnú spoluprácu, za diskusie, ktoré sme tu spoločne viedli a tiež za to, že sa nám podarilo prijať rozhodnutia, ktoré budú e, ďalej určovať budúcnosť e, celej EÚ. Azt a sok-sok vitát, amit együtt töltöttünk a plenáris ülésen, képviselőtársaim ezzel a vitát lezárom. Ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu a môžeme začať ďalšiu tému. Dovolte,